za vašu spoluprácu a vypočujeme si teraz vysvetlenie hlasovania. Sulla relazione dell'onorevole Busuttil. Práve pána Busutila o dohode medzi EÚ a Barbadosom. Máme tu vysvetlenie hlasovania. Poprosím o jednu minútu. Pán Dalgo Antonio. No, no Áno, pán predsedajúci, neviem, hovoríte o mne? Pán predsedajúci, hovoríte o mojom vystúpení? O vysvetlení hlasovania. Áno, vysvetlenie hlasovania. Jedna minútok k správe pána Busutila o dohode medzi ES a Barbadosom. Áno, pán predsedajúci, ďakujem pekne. Hlasoval som za správy o Barbade, Bahamami a ďalšími, ale vzhľadom na byrokratické postupy a slobodu poprosím, pán predsedajúci, prerušil rečníka. Poprosím kolegov, aby potichosti odchádzali, pretože vystupujúci nemôže vystúpiť. Pán predsedajúci. Odstránenie byrokratických postupov pri udelovaní víz v prípade všetkých týchto správ, aj recipročné dohody, ale s rešpektom ku všetkým týmto priateľským a zvrchovaným krajinám. Chcel by som využiť naše dobré vzťahy, aby sme prispeli k tomu, aby všetky tieto krajiny priateľské a zvrchované, aby sa očkovali proti horšej pandémii, ako je chrípka, aby sa očkovali proti pandémii daňových rajov. Zažívame skutočne hroznú ekonomickú krízu Robí sa síce už niečo, ale nedostatočne, aby sme odstránili skutočné daňové raje, ale nebuďme naivní, nie je to dostatočne. Vznikajú nové prípady. Spomeňme len na korupčný škandál v Španielsku, prípad Gürtel. Využíme teda príležitosť e, prítomnosti zastupcov rady a komisie a vyžiadať, aby sa robila radikálnejšia a rozsiahlejšia politika proti daňovým rejom. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Masip, za vaše vysvetlenie hlasovania. A teraz bude vysvetľovať pán Siekerský k správe pána Kojeďa o mechanizme na overenie uplatňovania šengenského aký nech sa páči, pán Siekerský. Ďakujem veľmi pekne. Schengenské aky je kvalitatívne dobré pre všetky členské štáty, aj napriek tomu, že v platnosti je len krátko, niekedy zabúdame, že voľnosť pohybu je veľmi dôležitá. Je to ďalší výdobytok našej integrácie. Ale nové členské štáty musia prevziať svoj diel zodpovednosti. Sú aj negatívne stránky, niekedy sú tie reštrikcie príliš vysoké voči, členským, voči susedným štátom. Týka sa to hlavne Polska a Lotyšska, teda tých nových krajín. Sú tu určité obmedzenia aj slobody pohybu na východnej strane. Predovšetkým v takých krajinách, s ktorými máme kultúrne a historické vzťahy. No a súčasne sa so Schengenom zaviedol kontrolný systém a dúfam, že tento systém alebo myslím, že sa využíva trochu príliš a to nepomáha pri budovaní pozitívneho imidžu EÚ. Ďakujem veľmi pekne. Finito. Grazie. Ďakujem, pán Siekerský. Ukončili sme všetko vysvetlenie hlasovania a teda prerušujem plenárne zasadnutie a želám všetkým dobrú chuť.